okolnosti, ktoré by branili mu vykonovať túto funkciu. Začíname e, dnešné rokovanie, spoločnú rozprávu o bankovej únii. Je tu správa HKMAR, rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností. Taktiež máme odporúčanie do druhého čítania správy Peter Simon e, systéme ochrany e, vkladov. Najprv slovo má pán Hockman ako spravodajca 4 minúty. Uh, Vážna pani predsedajúca, dnes sa máme rozhodnúť o e, dôvodoch na vytvorenie e, bankovej únie ako aj o smernici pre ozdravenie krízu situácií v decembri sa nám podarilo dosiahnuť e, politickú dohodu o e, novom spôsobe e, tvorby legislatívy. Doteraz sme nemali takúto úpravu na celé európskej úrovni, častokrát ani na nutná vnútroštátnej úrovni. Nové legislatíva upravuje, čo treba robiť v prípade riešenia krízovej situácie v bankách. To sa musí robiť uspredeným spôsobom s minimálnym dopadom na peniaze daných poplatníkov a finančnú stabilitu podľa zásady e, akcionári a e, veriteľe banky musia ako prvý znašať straty. E, stanovuje to ramec toho, ako príslušné orgány členských štátov musia spolupracovať. Jasne stanovuje zodpovednosť rôznych orgánov. Taktiež uvádza, že mechanizmus bail-in bude hlavným nástrojom na riešenie problémov Samozrejme, v prípade systémovej krízy niekedy e, sú potrebné aj štátne zásahy. Nik nespochybňuje e, e, budúcnosť. Nik nemôže vopred predpokladať, že daňovníci pomôžu každej banky. Nevylučuje to však možnosť zásahu verejných orgánov na zachovanie finančnej stability a ja som rád, že sa podarilo dosiahnuť tú správnu rovnováhu Smernica o riešení krizových situácií taktiež stanovuje e, základy bankovej únie a vytvára jednotný mechanizmus riešenia krizových situácií. Východiskom e, sú pravidla pre e, kontrolné orgány členských štátov a budeme mať rovnaké pravidla v celej únii. Pani predsedajúca, domnívam sa, že je to mimoriadne dôležité, pretože to znamená, že v prípade diskusí o bankovej únii nie E, e, e, neexistuje to riziko fragmentácie únie v prípade bank, pretože máme rovnakú platformu, ktorej základom je smernica o riešení krízových situácií. Myslím si, že to je ten správny prístup premyšľania o budúcnosti. Totiž sila európskej ekonomiky a finančných trhov spočíva v schopnosti konať jednotne a mobilizovať všetky zdroje, ktoré máme na jednotlivých trhoch aby sme vytvorili jednotný finančný trh. Pani predsedajúca, keď sa dívame na to zo širšej perspektívy, si uvedomujeme, že teraz že budeme to riešiť nielen počas to, funkčného obdobia tohto e, trhu, ale pravdepodobne e, budeme e, upravovať e, to v rozsahu, ktorý doteraz e, e, neexistoval. E, treba využiť nasledujúce roky, roky, aby sme premyslili, ako ďaleko sa nám podarilo dostať, čo sa podarilo dosiahnuť a, a aké budú výsledky uplatnenia tejto legislatívy. Je dôležité vidieť, akým spôsobom európske e, e finančné trhy budú fungovať po e, tejto obrovskej ambicioznej úprave. Myslím si, že bolo by správne povedať, že teraz vytvárame podmienky pre stabilné fungovanie bankovníctva a poskytujeme príležitosti na dynamické rozhodovanie. Totiž zdôrazňujeme potrebu zodpovedného konania e, na každej úrovni riadenia bank. Keď banky a majiteľia bank už nebudú mať e, pocit, že ich e, zachráni niekto iný a bude sa plniť potreba zvýšenej zodpovednosti. A v tomto smere e, sa nám podarilo znovu nastoliť princípy trhového hospodárstva v bankovníctve. Urobili sme veľa, zvýšili sme kapitálovú primerenosť, budeme mať nové pravidlá pre trhy a finančné nástroje, pre finančné deriváty a podobne Domnievam sa, že keď sa dívame na toto všetko, zistíme, že sa nám podarilo pomerne veľa e, e, dosiahnuť a teraz je na čas, aby sme sa presvedčili, ako to bude fungovať. Musíme sa pozrieť aj na niektoré ďalšie aspekty. Budeme potrebovať dynamický finančný trh a myslím si, že testom toho bude e, zabezpečenie hospodárskeho rastu v Európe. Som e, hrdý na dosiahnuté výsledky. Chcel by som poďakovať Eh, vyjadriť vďaku eh, svojim eh, kolegom za veľmi kompetentnú spoluprácu, za skvelý prístup. Ďakujem Elisa, Rolf, Filip, Vicky a všetkým vašim spolupracovníkom. Ďakujem sekretariatu výboru EKON za veľkú snahu, odborné skúsenosti a ďakujem vám, pán komisár Barnier, za vašu prácu, prácu vašich e, zamestnancov. Pripravili sme pôdu pre stabilnejší a dynamickejší bankový sektor v Európe. A teraz čakajme na nové pracovné miesta a hospodársky rast. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo druhý spravodajca, pán Simon, nech sa páči, máte 4 minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, ctení kolegovia, kolegyne, tí, ktorých tu vidím teraz pred sebou, ktorí spolupracovali na tejto zložke, milí kolegovia spolubojovníci. 5 rokov práce sme, máme za sebou, je to poznačené prácou v tomto parlamente, kde sme sa snažili o bankovú úniu. Podarilo sa nám to do konca tohto obdobia včasne aj pre daňových poplatníkov, pretože touto bankovou úniou sa nám poprvýkrát podarilo daňovým poplatníkom skutočne vyňať z toho prvého Eh, útočného radu a dali sme ho trochu ďalej, takže nebude ten prvý, na ktorého sa zautočí. Nie, ten v tých prvých radoch, keď budeme riešiť bankové krízy, ako napríklad tie, ktoré sme tu mali, a že by sa teda to opakovalo v budúcnosti. Podarilo sa nám teda spoločne, spolu s komisiou, ako aj spolu s radou, popri tom dohľade, popri, tom, popri tých zákonoch, eh, ktoré nám pomáhajú riešiť krízu, vyriešiť aj takýto systém ochrany vkladov, kde ja som bol spravodajca. A takýto systém ochrany vkladov, ktorý samozrejme má určité problémy, pokiaľ išlo teda o prípravu. Muselo sa na, museli sme vyriešiť tieto problémy, ktoré sme tu mali na ceste prípravy tohto nástroja. A myslím si, že bolo dobre, že sa nám podarilo ísť do prvého čítania a dnes Teraz v druhom čítaní ukončujeme tento návrh zákona, pretože sa nám podarilo dosiahnuť veľa. Podarilo sa nám dosiahnuť e, v priebehu 2,5 sotva troch rokov niečo, čo by nám nikdy rada nebola dopriala. Pozrime sa iba na to, ako sme, aké výške máme e, limity v rámci fondu pre e, záchranu e, bank. Podarilo sa nám dosiahnuť niečo, čo je v podstate polovica niečoho, čo sa nám podarilo dosiahnuť pre oba fondy. Takže máme dvojitú stabilitu pre daňových poplatníkov, máme dvojitú stabilitu, ktorá sa týka budúcich kríz v bankách, ktoré vlastne budú môcť riešiť banky samotné a nebudú to riešiť všetci. Podarilo sa nám teda veľa dosiahnuť, pokiaľ ide aj o otázku vyplácania. Pred dvomi rokmi sa nám povedalo, že by to nebolo možné normálnemu občanovi takýmto spôsobom zabezpečiť prístup k jeho financiám. A nám sa to podarilo presadiť. Podarilo sa nám to presadiť. O týždeň bude všetko pre obyčajného majiteľa svojho konta, tak ako to bolo v minulosti, že bezpečnejšie. Podarilo sa nám však aj to, že e, banky budú musieť prispieť viac k riešeniu kríz, ako to bolo v minulosti. Takže sa nám podarilo zabezpečiť to, aby s takýmto princípom bailinu uh, dali bankám vlastne zodpovednosť, aby riešili krízy, ktoré sa v ich sektore objavia. Takže sa nám podarilo rieš, vyriešiť situáciu, takže skutočne je to tak, ako to má byť a ja si uvedomujem, že to si vyžaduje určité overenie, určitý čas. Ja si uvedomujem, že keď sa takéto veľké koleso točí, tak si to ešte bude vyžadovať určité dovylepšenia. Ale takisto som presvedčený, že tento parlament spolu s komisiou a s radou v budúcom legislatívnom období tieto nedostatky skutočne A Ja by som chcel na tomto mieste ešte celkom dôrazne povedať a poďakovať sa. Poďakovať sa predovšetkým mojim tieňovým spravodajcom za to, čo sa nám podarilo dosiahnuť. Takisto sa poďakovať aj komisii, pánovi komisárovi Barnierovi, ktorý je na čele komisie, takisto aj litovskému predsedníctvu, ktoré malo skutočne odvahu na to, aby táto ťažká situácia spolu s nami bola ešte raz na programe prerokovaná, aby sa na dnes vlastne môžeme povedať, že sme urobili správny krok, môžeme túto bankovú úniu skutočne dokončiť a je to dobrý deň pre daňových poplatníkov v celej Európe. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo e, pán minister Venizela Zaradu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, ctení poslanci, ctené poslankyne, ja si myslím, že sa nám skutočne podarilo dosiahnuť veľa a som rád, že môžem reprezentovať radu na tomto dôležitom zasadnutí, kde sa nám podarilo završiť skutočne veľký krok smerom vpred, pokiaľ ide o završenie európskej integrácie, pokiaľ ide o otázku bankovej únie. Takéto rýchle završenie bankovej únie vysiela jasný signál každému, kto má pochybnosti o Európskej únie, pokiaľ ide o to, že by sa táto mala vymaniť z hospodárskej kríze a pokiaľ ide o to, že by sa to pochybovalo o riešenie takýchto problémoch zo strany Európskej únie rýchlým spôsobom. Banková únia je kľúčová, ak chceme, prerušiť toto, prerušiť toto prepojenie, pokiaľ ide o štátne dlhy a pokiaľ ide o bankový, bankový sektor. Toto tu bolo veľké negatívum dlhé roky v minulosti. Je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili takýmto spôsobom likviditu na finančných trhoch, predovšetkým pokiaľ ide o finančné služby v rámci Európskej eh, únie. Eh, v priebehu dvoch rokov sa nám to všetko podarilo završiť a chcel by som povedať, že toto umožní Európskej únii vymaniť sa z krízy rýchlejšie v budúcnosti. Takže toto je veľmi dôležitý krok na našej ceste k úspechu a Vychádzame tu z princípov solidarity, pokiaľ ide o euro. Máme tu aj regulačný rámec, na základe ktorého banková únia môže byť vybudovaná a mali by sme malo by to mať samozrejme prospech pre všetky jednotlivé sektory, nielen pre bankovi. Pokiaľ je tento regulačný rámec, treba povedať, že jeho prípravou sme začali v roku 2003, keď sme tu mali požiadavky ohľadne kapitálu a toto umožňuje všetkým bankám, aby e, mali k dispozícii dostatočné množstvo likvidných finančných prostriedkov na to, aby sa vysporiadali s určitými stresovými situáciami Máme samozrejme aj národné závisky, štátne závisky, ktoré sa týkajú e, Bazileja 3, Áno, toto je minimálny regulačný rámec, treba povedať, ktorý obsahuje aj schému ochrany vkladov, ktorá by, čo vlastne znamená, že sa nám podarí vyhnúť sa takým problémom, ktoré by viedli k nestabilite. To znamená, vkladatelia majú určité záruky, pokiaľ ide o ich vklady v bankách do istej miery. To znamená, že v prípade nejakej nesolventnosti banky neskončia s prázdnymi rukami. A je veľmi dôležité, aby tu boli ukotvené ustanovenia, ktoré sa takisto týkajú malých a stredných podnikov, takisto aj verejných úradov. Ja očakávam v mene rady, že tento dôležitý krok sa urobí, teda pokiaľ ide o schému ochrany vkladov, na základe tej práce, ktorá sa nám podarilo završiť ešte v minulom roku v Európskom parlamente. Máme veľký optimus v tom zmysle, že sa uberáme smerom k celkovej ochrane vkladov, v Európskej únii a ja som presvedčený o tom, že to je dôležité pre Európsku úniu a pre eurozónu. Pokiaľ ide o záchranu bank. To je veľmi dôležitý krok, ktorý tu máme, pokiaľ ide o bankovú úniu takýmto spôsobom vlastne završujeme tú prácu, ktorú sme začali už v minulosti. A je to veľmi dôležité v tom zmysle, aby sme zachránili banky v tejto ťažkej situácii, v ktorej sa ocitli. To znamená, tie základné funkcie bank by mali pokračovať aj v budúcnosti a procesy záchrany bank by mali byť urýchlené, aby sa náklady neznášali iba zo strany daňových poplatníkov, ale aj zo strany bank samotných a veriteľov bank. Takisto by som chcel ešte dodať jednu pripomienku, pokiaľ ide o ten dohľadný, pokiaľ ide o tú dohľadnú dimenziu tohto mm, mechanizmu treba povedať, že tento mechanizmus vlastne mm, sprostred, zabezpečuje dohľad nad bankami, ktorý takisto je zapracovaný do tohto systému samotného a toto sa vlastne rozšíri aj na systemicky veľmi dôležité banky a zahrňa to spoluprácu s národnými dohľadnými úradmi a to znamená a, zabezpečenie správnych podmienok, pokiaľ ide o konkurenciu aj v oblasti dohľadu nad bankami. A takisto vítame aj v mene rady skutočnosť, že teraz môžeme e, prijať dohodu, pokiaľ ide o reguláciu e, bank, pretože takýmto spôsobom vlastne môžeme pripraviť ďalšie e, legislatívne kroky. Nie je žiadnym tajomstvom, že to tento proces ako taký bol veľmi komplikovaný a môžeme to celé označiť ako skutočne náš veľký výdobytok. Avšak treba povedať, že žiadny kompromis neuspokojí všetkých, ale naša miera očakávania je veľmi vysoká. Ja si myslím, že na tomto základe sa nám podarí dosiahnuť takú dohodu, ktorou budeme všetci spokojní. Ako som povedal, je to veľmi ambiciózny cieľ a my sme už iba jeden krok vzdialení od dosiahnutia e, samotného záveru. Podarilo sa nám teda vytvoriť tie základné e, garancie, pokiaľ ide o vkladateľov a daňových poplatníkov, ktoré by mali viesť k stabilite a k vyhnutiu sa budúcim krízam. Chceme sa poďakovať samozrejme spravodajcom, tieňovým spravodajcom, ako aj predsedovi výboru pre hospodárske a menové veci za ich príspevky a za ich snahu. A samozrejme ďakujeme aj pánovi komisárovi, pánovi Mišelovi Barňovi, ktorý zohrával kľúčovú úlohu v rámci celého tohto procesu. Ďakujem teda všetkým vám za vaše úsilie a takisto ďakujem ministrovi, ktorý predsedal ECOFIN v tomto období ako aj stále, stálem členom Euroskupiny a všetkým tým, ktorí priamým alebo nepriamým spôsobom prispeli k tomuto inštitucionálnemu výdobytku. Ďakujem veľmi pekne. Grazie, ministro. La parola al commissario Barnier. Ďakujem pekne pánovi ministrovi. Slovo dávam teraz pánovi komisárovi Barnierovi. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Prajem všetkým príjemné predpoludne. Toto je veľmi dôležitá chvíľa je to jednak posledné, posledná plenárna schôdza počas tohto legislatívneho obdobia, ale takisto aj tieto tri právne akty, e, ktoré tvoria jeden e, ucelený celok, budú tvoriť e, novú architektúru pre reguláciu finančného sektoru a zabezpečenie finančnej stability. Ešte naďalej sa ocitáme v kríze alebo v dôsledkoch krízy, ktorá sa začala v roku 2008, zničila ekonomický rast, zhoršila dlhovú situáciu, zhoršila ekonomické problémy alebo vytvorila ekonomické problémy, a času, ktoré spôsobili sociálne pro- problémy, ktoré teraz naďalej pociňujeme, pociťujeme. A Myslím, že v tejto otázke sme urobili veľmi veľa práce my na komisii spoločne aj za podpory pána Baroza sme predložili 40 rôznych právnych návrhov, aby sme krízu riešili, aby sme sa správne poučili, aby sme mohli dosiahnuť stabilitu. E, chcel by som poďakovať aj Otmarovi Karasovi, ktorý tu je, pretože jeden z základných textov e, sa týkal e, opatrnosti, opatrného postupu k a testovaní 8300 bank, ale my sme, sa, my sme robili veľké kroky e, vpred. A myslím si, že spravodajcovia, ktorí teraz e, hovorili, Gunnar Hochmark ako aj Peter Simon, pracovali veľmi tvrdo. Ja by som chcel poďakovať im aj všetkým členom výboru EKON a všetkým tieňovým spravodajcom. Tieto dva texty sú veľmi dôležité pre celý spoločný vnútorný trh a prostredníctvom tohto máme spoločný systém pre ochranu vkladov a pre riadenie bank v EÚ. Máme na to spoločné nástroje v celej EÚ a nechceme, aby už v budúcnosti zachraňovali banky daňoví poplatníci, tak ako to bolo v minulosti, ktorí musia, museli platiť za chyby bank a táto ťažká úloha e, bola ešte o to ťažšia, že sa vlastne diala počas problémov v ekonomike a finančná kríza sa stala v roku 2010 dlhovou krízou a prejavilo sa to veľmi závažne v eurozóne, takže museli sme um, pritvrdiť a naozaj preukázať veľmi silnú integráciu a posilniť dohľadný systém, potrebujeme aj silný, silný management bank. A preto sme vlastne vytvorili aj túto, um, tieto kroky smerujúce k bankovej únii a podobne. Takže chcel by som poďakovať aj všetkým predsedníctvám, posledným trom litovskému, írskému, ako aj súčasnému greckému predsedníctvu, ktoré bolo veľmi aktívne taktiež v tejto otázke. Minister financí e, pracoval intenzívne a takisto by som chcel poďakovať aj Venizalosovi, ktorý je tu dnes s nami. Takže Ehm, myslím si, že aj tieto ambície zdieľal od začiatku Európsky parlament. Nesmiem zabúdať ani na pani Ferreiru, ktorá ešte v roku 2010 prijala nelegislatívnu správu, e, ktorá volala potom, aby tu existoval určitý fond stability, ktorý by aj riešil situácie bankových kríz. To vlastne bolo prekurzorom ešte celej to, to našej práce. No už 4 roky neskôr Ehm, teraz sme konečne zmenili prístup a ten koncepčný prístup sa už stal e, skutočnosťou. Prvým krokom bol mm, ten spoločný dohľad, ktorý vlastne zahrňal všetky banky a my sme vlastne začali uplatňovať rovnaké pravidlá v rámci vnútorného trhu a to platilo najprv pre krajiny eurozóny a tu by som chcel poďakovať aj Svenovi Gigogovi a ostatným deňovým správodajcom. Okrem toho predstavitelia Európskej centrálnej banky, predseda aj podpredseda, tí takisto veľmi tvrdo pracovali na tom, aby ten spoločný um, mechanizmus dohľadu nad bankami naozaj fungoval a prinášal um, výsledky a takisto zaviedli systém záťažových cestov, testov, ktoré um, ukážu, um, či dokážu odhaliť problémy um, skôr. No, toto všetko um, bolo veľmi zložité, možno, že ešte toto, um, tieto posledné právne akty boli ešte komplikovanejšie než tie predchádzajúce. Bolo treba preukázať veľkú mieru pragmatizmu pri um, dosahovaní dohôd a pri príprave týchto textov. Takže chcel by som ešte raz poďakovať eh, pani Ferreire, pani Sharon Bowles a takisto pani Wortman Kohl, Svenu Gingoldovi, všetkým, ktorí veľmi veľkou mierou prispeli. Boli tu veľmi dlhé rokovacie E, schôdze, niektoré z nich trvali dokonca 17 hodín, e, takže nebolo to ľahké, ale verím, že sme dosiahli toho, že európske banky budú robustnejšie, budú stabilnejšie a že budeme môcť e, opäť napraviť chyby, ktoré nastali v eurozóne. Takže to by som ešte raz pripomenúť, že tu došlo k zmene paradigiem, to znamená, že mm, mm, už nebudú daňoví poplatníci e, platiť za krachujúce banky a budú tu aj banky, budú tu aj fondy, e, krízové fondy alebo e, fondy na likvidáciu a z tých fondov sa budú financovať potom prípadne krachujúce banky. A ak by sme mali takéto niečo ešte pred e, rokom 2010, tak 2008, alebo po roku 2008 bolo by to oveľa menej zaťažujúce pre um, daňových poplatníkov. Ďalej, pokiaľ ide o vklady, vklady do 100 tisíc eur budú garantované všade a po celý čas a dokonca ešte aj vyššie vklady pokiaľ budú vyššie vklady, takisto aj tie budú chránené. Takisto zavádzame určité preventívne opatrenia, aby ktoré by mali viesť k tomu, že mali by sme sa pokúsiť už predvídať, či sa nedieje niečo zlé, či nedochádza kríze, pretože takáto prevencia je určite lacnejšia než už e, potom riešenie katastrofy, pretože isté katastrofy sa dejú, ale e, keď už ste pripravení na nejakú katastrofu, je určite lepšie, e, než potom improvizovať záchranu v prípade katastrofy. Takže to platí v prípade životného prostredia prostredia, rovnako to platí aj pre bankový sektor. Takže každá banka bude musieť preukázať, že je schopná e, sa oživiť bez toho, aby došlo k poškodeniu celého ostatného finančného sektora. Takže um, budeme musieť zabezpečiť to, aby tieto nové predpisy platili pre všetky banky, aby boli efektívne. E, je tu teraz centralizovaný e, mechanizmus v Európe pre pre riešenie krízových situácií bank. A bude tu musieť byť eh, prijatý, eh, bude tu aj orgán, teda taká správna rada, ktorá bude rozhodovať eh, a bude takisto aj zovzájomnenie príspevkov a Čiže sú tu rôzne kroky, ktoré smerujú k zvýšeniu koherentnosti e, vnútorného trhu a myslím si, že aj súdržnosť e, vnútorného trhu sme tu naozaj zachovali, pretože teraz máme rovnaké pravidlá, ktoré budú platiť v 28 e, členských štátoch. Dámy a pani, vypočul som si vaše slova smerom k Európskej komisii my sme vykonali našu prácu a naše povinnosti, najlepšie ako sme vedeli. Chcel by som vám poďakovať, chcel by som poďakovať eh, aj ľuďom z komisie, ktorí pracovali tvrdo. Vy ste boli ochotní prijať eh, viaceré kompromisy. Mnohé kompromisy boli ťažké pre nás akceptovať, eh, najmä tie, ktoré vyplývali z medzi vládnych dohôd, eh, závislosť alebo nezávislosť tej správnej rady, mm, stabilizačné mechanizmy, ochrany vkladov a podobne. Všetky tie veci, ktoré sme mohli dosiahnuť, boli aj vďaka tomu, že ste, boli, eh, že ste trvali na týchto silných a vysokých ambíciách. A teraz máme už e, bankový systém, ktorý bude naozaj stáť na e, silných pilieroch a určite to je jedno z najdôležitejších dôsledkov alebo výsledkov, ktoré sme dosiahli od zavedenia eura. Takže teraz budeme musieť zabezpečiť rovnaké e, podmienky tu v Európe pre všetkých. Budeme, budeme musieť zabezpečiť, aby to celé bolo implementované, budeme musieť preskúmať, čo sa deje, ako sa to deje, ale myslím si, že sme všetci pracovali veľmi tvrdok s smerom k zabezpečeniu finančnej stability a tak ako aj teraz povedal pán Hökmark, zabezpečili sme už e, tú e, potrebnú kredibilitu Takisto sme zabezpečili aj vysokú mieru transparentnosti, vysokú mieru zodpovednosti, e, takisto vysokú mieru etiky. A teraz budeme, dúfajme, že toto všetko prispieje k e, zabezpečeniu tvorby nových pracovných miest v Európe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz máme jednotlivých rečníkov za, za politické skupiny. Pán Balc. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Z môjho uhla pohľadu je Banková únia tým projektom najväčším v rámci tohto volebného obdobia, pokiaľ ide o finančnú oblasť. A ja súhlasím s pánom komisárom Barnierom, že on takýmto istým spôsobom argumentuje. Ako tieňový spravodajca politického skupenia EPP E, je podľa môjho názoru najdôležitejší práve tento tretí pilier bankovej únie, to znamená ochrana vkladov. Preto som veľmi dôležitý, preto som veľmi spokojný, že sa nám podarilo završiť túto tému a som presvedčený o tom, že ten výsledok je veľmi dobrý. Dovolte mi teda v stručnosti ešte sa pozrieť do minulosti vo februári 2012, pred dvomi rokmi, sme v plenárnej miestnosti v prvom čítaní vyjadrili naše stanovisko pokiaľ, po dlhej blokácii zo strany rady. Rokovania potom na jeseň minulého roku boli znovu započaté a mali sme tri kola trialógov a 7. decembra 2013 sa nám podarilo na rade dosiahnuť dohodu. Budeme mať jednotné štandardy na celej naprieč celou Európskou úniou, pokiaľ ide o ochranu vkladov a toto je jasný signál pre ochranu vkladateľov. To znamená, že každý vkladateľ bude mať garanciu ochrany vkladov do výšky 100 tisíc eur. A to bez nejakých iných argumentov. A takýmto spôsobom vlastne ochrana e, sporiteľa je pre nás veľmi dôležitá. Môžeme byť takisto spokojní, pokiaľ ide o prijaté opatrenia, pokiaľ ide o ochranu vkladateľov. Aj pokiaľ ide o záchranu bank, e, prejavila Európska únia e, schopnosť konať, v budúcnosti budú môcť eh, v budúcnosti sa budeme môcť vyhnúť takým situáciám, kde by banky jednoducho zatiahli do problémov celé štáty. A pokiaľ ide o bankovú úniu a pokiaľ ide o vytvorenie ochrany vkladov, takýmto spôsobom sa nám eh, podarilo eh, zabezpečiť základy pre vytváranie zodpovedného finančného systému. Európska únia je prvým finančným sektorom v celom svete, kde sme takéto niečo dosiahli, e, kde sa môžeme vyhýbať nejakým krízam bank. Našim cieľom to bolo skutočne dosiahnuť do konca tohto legislatívneho obdobia a to sa nám podarilo. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz v mene skupiny SAD pani Ferreira 4 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúce v tomto plene, poslednom plene eh, tohto parlamentu eh, ideme schváliť tri eh, dôležité základné kamene na riešenie situácie počas finančnej krízy. Domnievam sa, že je to najdôležitejšia legislatíva, ktorú schválujeme po krízi z roku 2008. V vtedy na zachránu bank sme využili viac ako 28 rozpočtu e, e, e, HDP a kríza stále pokračuje. Mohli sme k tomu pristupovať inak a práve to povedal parlament ešte v roku 2010. Pán komisár Barnier E, spomenul správu, e, ktorú e, parlament predložil z vlastnej iniciatívy a v ktorej sme volali, aby komisia prejavila odvahu a odhodlanie a práve pod vedením pána Brniera a jeho spolupracovníkov dostávame odpoveď. Banky sú kľúčovým základom hospodárskej únie e, pre domácnosti a podniky. Napokon máme jednotné pravidla na správanie bank a reagovanie na krízu. Zabezpečujeme pravidlo e, a uplatnenie mechanizmu bail-in, keď e, najprv akcionári veriteľa musia znášať náklady a nutíme banky, aby odkladali peniaze s prihľadnutím na rizika. Tiež vytvárame E, e, systém ochrany vkladov do 100 tisíc eur. Našou e, ambíciou je však viac. Vytvárame jednotný dozorný orgán na základe ECB. Taktiež máme pevný systém riešenia krízových situácií v bankách a som presvedčená, ako tieňová spravodajkynia, že e, prispiejeme k e, zdokonaleniu návrhu rady. To, čo schváľujeme, umožne ECB vyhlasiť, že e, banka už nie je životaschopná a oslobodzuje ECB spod politického vplyvu členských štátov taktiež zabezpečujeme naplnenie príslušného fondu na 70% po troch rokoch to znamená, že to bude viac európske, dôveryhodné. Rokovania boli veľmi zložité a preto e, osobitne e, úprimne chcela by som poďakovať Sharon Colin, Sylvie Svenovi a Vicky, e, trom e, pánom a kolegyne, ktorá tvorila náš negociačný tým. Ďakujem pekne za vašu snahu, odhodlanie. Taktiež ďakujem e, pre, e, vedúcim predstaviteľom politických skupín, osobitne šéfovi socialistov a demokratov. Taktiež ďakujem predsedovi parlamentu. Všetci sme veľmi úzko spolupracovali s tým, aby sme posilnili naše odhodlanie. Taktiež sme premenili Európsky parlament do e, e, jednotného odhodleného e, vyjednávača rada pochopila náš postoj. Ďakujem pekne greckému predsedníctvu, predsedovi Euroskupiny za veľkú snahu o spoluprácu medzi spolulegislatívcami. Taktiež ďakujem spolupracovníkom Európskej komisii, ktorí boli veľmi nápomocní a samozrejme bez našich e, zamestnancov to by tiež nebolo možné. Treba však veľmi pozorne sledovať to, ako sa to bude uplatňovať v praxi. Určite by sme e, uvítali podporu rady, ktorú sme si vypočuli to dnes, že e, schvália medzi vládu dohodu bez, pred 1. januárom 2016. Vítame predstavu o tom, že úverová linka by mala začať fungovať hneď potom, ako e, e, tento rezolučný fond e, nadobudne účinnosť. Dúfam, že preventívna kapitalizácia sa bude skutočňovať v súlade s princípom, že daňoví poplatníci by nemali financovať banky. Taktiež pripomíname, že ďalším pilierom je jednotný systém záruky vkladov, ktorý treba ešte vytvoriť Náš parlament vytvoril základy na rozuzlenie závislosti medzi bankami a členskými štátmi s tým, aby banky mohli e, pomáhať podnikom a vytvárať pracovné miesta. Nový parlament musí zabezpečiť implementáciu. Ďakujem. Grazie per il gruppo ALDE, onorevole Klintz, due minuti. Kollegen, a za ALDE teraz dostáva slovo pán Klinc. Kolegovia, kolegyne, finančný sektor nám vyčítal, že sme ich jednoducho zavalili eh, všelijakými predpismi. Ja si myslím, všetky tie projekty, ktoré sme urobili, boli správne a že takisto veľmi dôležité, aby sme tieto projekty prijali v tejto podobe, aby sme zabezpečili bezpečnosť celého sektoru. Avšak myslím si, a pán komisár na to aj poukázal, že sme si zle stanovili priority. Mali sme ako banok, s bankovou úniou začať ako s prvým projektom. Banková únia má za cieľ odstrániť prepojenie štátov a bank a chcel by som teraz v stručnosti poukázať na tri princípy tej bankovej únie. Pokiaľ ide o ten dohľad, o tom sme už hovorili, myslím, že to prispieje k tomu, že nebudeme mať nejaké regulačné arbitráže, treba zabezpečiť väčšiu bezpečnosť sektoru a ochranu vkladateľov. Ja, si, ja sa iba dúfam teda, že tie obavy, ktoré tu máme, že by tu došlo k nejakým stretu záujmov, že to sa jednoducho neprejaví. A takisto dúfam, že pokiaľ ide o asset quality review, ktorý vlastne sa bude robiť zo strany viacerých expertov, že dospejeme k dobrému výsledku na to, aby sme neohrozili dôveryhodnosť EC, e, Európskej investičnej banky, pretože jednoducho toto, takúto situáciu sme nemali minus, minulosti. A pokiaľ ide o ten mechanizmus záchrany bank, tento nám umožňuje, aby sme konsolidovali sektor bez toho, aby sme mali nejaké politické vplyvy. Ja dúfam, že ten prechod z bailoutu na bail-in, že nám to skutočne pomôže v tom zmysle, aby sme nesocializovali straty a aby sme neprivatizovali zisky, ale aby sme skutočne mali ako prvého daňového platiteľa. Pokiaľ ide o znášanie rizika, eh, princíp eh, ten, kto narobí škodu, že bude znašať aj riziko, tento musíme dať do popredia. Teda výsledok je výsostne akceptovateľný. Pokiaľ ide o 8 rokov financovania, to je dobré. Zovzájomnenie už po dvoch rokoch, po 60%, to je takisto veľmi dobré. Ale pokiaľ ide o implementáciu samotnú, treba dbať na to, aby malé banky a sporiteľne skutočne primerane boli zobrané do úvahy, pokiaľ ide o princíp proporcionality a pokiaľ ide o takisto aj záchranu a ochranu vkladov. A pokiaľ ide o ochranu vkladov, tak tam by som chcel povedať, že som skutočne rád, že to zostane na úrovni štátov a nezdielam ten názor pána ministra, ako ho tu prezentoval, že by sme to mali skutočne zo vzájom, čo možno najskôr. Ďakujem veľmi pekne a teraz dostane slovo pán Lambert za zelených. Nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Eh, už sa to nikdy nebude opakovať. Koľkokrát sme toto už počuli. Už nikdy sa nebude noučiť daňový poplatne, poplatca, aby bol jednoducho prime, aby sme ho primeli k tomu, aby zachraňoval banky. A práve dnes sme prijali takéto nariadenie, takýto princíp, ktorý skutočne začína poprvýkrát realizovať eh, toto naše rozhodnutie. A tie texty, ktoré sme to mali dnes prijaté, tie celkom jasne poukazujú na našu ambíciu, poukazujú na konkrétny pokrok. To znamená, že budú to predovšetkým veriteľi a majiteľi a bank, ktorí budú platiť ako prvý a až potom budú platiť e, jednotliví e, majiteľia účtov. A máme tu veľkú podporu e, členských štátov Európskej centrálnej banky, aj zo strany komisie pána Réna, ktorý je REN. E, e, ktorý sa teda e, snažil v minulosti vložiť do tohoto návrhu určitú doložku, ktorá by jednoducho neviedla k tomu výsledku, ku ktorý sme sa my snažili. A to znamená, ak niekto nemá dôveru v banku, tak by to potom mal zachrániť štát. Ja si myslím, že toto nie je správny postoj, pretože to už nie je správna rekapitalizácia a my takéto stanovisko nemôžeme akceptovať. A po druhé, banky ako také nemôžu mať e, cezhraničný charakter e, a národný charakter iba vtedy, keď sa, sa nachádzajú v problémoch. A celkový charakter tohto záchranného mechanizmu je poznačený určitou federalizáciou. Ale treba povedať, že tie veľké banky samotné, keď sa dostanú do krízy, e, sa dostanú pod manažment jednotlivých členských štátov a nie zo strany Európskej únie. A je mi ľúto, pán Barne, že ste urobili to, že ten hlavný text, ktorý vlastne e, má e, riešiť túto situáciu prichádza príliš neskoro a ja by som chcel povedať, že e, my sa už správnym spôsobom nemôžeme postaviť k tomuto návrhu, ktorý ste tu predložili. Takže ten princíp, ktorý ste tu vy predložili v tomto vašom texte, ten nie je dobrý. A je mi skutočne ľúto, že sa nám to nepodarilo dosiahnuť včasnejšie. Ďakujem a teraz zostane slovo pani Ford na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dnes hovoríme o troch e, častiach úpravy bankovej sféry. Jednak e, ide o globálne zmeny, kde riešime e, chyby z minulosti. V minulosti, keď banky e, boli ohrozené, e, príslušné orgány buď museli ísť do e, bankrotu, alebo e, miniať e, peniaze daných poplatníkov. Teraz nový mechanizmus zabezpečuje úsporedanú likvidáciu bank, keď neplatia to daňovníci a vkladateľe, teda bežní bežní občania s bežnými e, účtami v bankách budú chránení. Finančný svet sa stane bezpečnejší a vďaka e, Čime za to e, činnosti G20, e, anglickej e, ústrednej banky. Ďakujem pekne, kolegovia. Druhá časť balíčka sa týka záruky vkladov. Je správne, že banky a nie daňovníci by mali za to platiť. Niektoré členské štáty vytvorili systém záruky vkladov. U nás sme sa rozhodli, že budeme vyberať poplatky v hodnote 2 miliard E, e, a sme, som rada, že nevytvorili sme jednotný postup. E, a je dobré, že rešpektujeme e, mnohorakosť. A tretí pilier je banková únia. Tu eurozóna sa rozhodla, že pôjde ďalej a rozhodnutia, ktoré sa predtým robili na úrovni členských štátov, sa e, budú patriť do európskej e, úrovne. Chápem, Prečo? Pretože e, e, vznikla e, špecifická situácia v eurozóne, niektoré členské štáty boli za to, avšak Veľká Británia a mnohé ďalšie čl členské štáty v našej politickej skupine nie sú súčasťou eurozóny. Som rada, že medzivládna dohoda hovorí o tom, že nebudeme za to platiť a nebudeme znašať dôsledky záväzkov. E, pretože niektoré členské štáty sa rozhodli, nebudú členskými štátmi eurozóny. Máme pred sebou zložité rokovanie, musíme tam, kde je to potrebné, uzatvárať medzinárodné dohody, musíme respektovať tam, kde je to vhodné, e, národné prístupy a chápať, že e, niektoré členské štáty chcú stále hlubšiu úniu a niektoré nie. A dúfame, že tieto rokovania budú privať dobre do budúcnosti. Grazie per il gruppo GUE, onorevole Mattias. Due minuti teda za skupinu zelených, pán, pani Matias. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Keď eh, sa objavila finančná kríza, keď vypukla mnohí eh, vládni predstaviteľia po svete vystupovali s tým, že príjmu obrovské opatrenia eh, na riešenie takýchto kríz, aby sa takéto veci už nikdy viac neopakovali a podobne. už. 26 európskeho HDP bolo použité na záchranu bank, 6 európskych rozpočtov to všetko stálo. A aj takto bolo všetko primálo. Európa musí dať dokopy svoje peniaze, ale zatiaľ sme ešte nejako ani nezačali ani vidieť e, všetky tieto snahy. Takže aj projekt e, všetkých e, možných právnych aktov, ktoré tu boli prijaté, vlastne zatiaľ e, veľa nepriniesol e, inštitúcie navrhujú, že tu teraz bude nejaká taká supercentrálna banka, ktorá akoby prevezme všetky funkcie monetárnej politiky, bankového dohľadu spolu s rôznymi inými um, Sami, ktoré budú vykonávať mimo svojho mandátu. Toto bude pravdepodobne najsilnejšia, najnedemokratickejšia inštitúcia na svete v podstate e, tu vytvárame fond, záchranný fond, ale ten sa má vlastne vytvoriť až za 8 rokov. A čo sa všetko udeje za 8 rokov? Za 8 rokov e, množstvo ľudí môže zmeniť svoj názor, takže my nedôverujeme týmto všetkým sľubom, aj keď to je vlastne jediná dobrá správa z toho celého balíka. A Myslím, že to je reforma, ktorú e, potrebujeme, aby sa dostala Európa späť e, na pevné základy. Grazie. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani pán Paška za EFD na jednu minútu

Ďakujem pekne, pani kolegyňa Sinklerová. Tu nie je, takže dostane slovo pani Volčmanko. Nech sa páči, máte dve minúty. Rečnička hovorí bez mikrofónu. Vážený, vážená pani predsednička, dnes máme historický deň pri vytváraní bankovej únie. Máme dohodu o bankovej únii a o vzniku od dohľadného orgánu. A to je vlastne e, jadrom. Tak, akým spôsobom by bolo, bude možné potom riešiť e, problémy krachujúcich bank. A e, je tu veľmi dôležitá úloha, ktorú banky hrajú pre nás aj pre ekonomiku. bolo doteraz pokiaľ ide o to, čo sa doteraz dialo, bolo nepostačujúce. Ehm, takisto v členských štátoch sú rôzne systémy a rôzne prístupy a týmto e, systémom sme, sa nám podarilo dosiahnuť to, že vlastne teraz bude, budú rovnaké podmienky platiť v 28 e, krajinách a takisto nebudú to daňoví poplatníci, ktorí, na ktorých peniaze sa siahne, ale predovšetkým e, budú musieť byť zodpovední akcionári bank, budú musieť pristupovať k rozumnejšie k správe svojich aktív a takisto budú musieť niesť um, budú, na to, budú musieť zodpovednosť. Ja by som chcela poďakovať aj pánovi e, komisárovi Barnierovi a ja by som ešte chcela povedať, že toto je moje posledné vystúpenie počas tohto legislatívneho obdobia a naozaj musím povedať, že som veľmi hrdá na to, čo sme dosiahli za toto legislatívne obdobie. Prijali sme 6 balíček, 2 balíček, e, urobili sme množstvo dobrých krokov pre e, Európsku bankový systém, celkovo finančný systém. Teraz sa blížime k tej bankovej únii, ekonomii Mika sa už začína zlepšovať, ale stále máme veľmi vysokú nezamestnanosť, ale myslím si, že aj tu sme už na správnej ceste. Veľmi dôležité je, že v Európe a v členských štátoch naozaj e, dosiahneme alebo ponúkneme to, na čom sme sa mohli zhodnúť. Toto je podstatné pre nás e, aby sme mohli aj e, podporiť zamestnanosť a zvýšenie zamestnanosti, osobitnej zamestnanosti mládeže. Ďakujem pekne. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz e, má slovo pán Sanchez Presedo na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, počas súčasného legislatívneho obdobia sme prijali správy o kapitálových požiadaviach, vytvorili sme Európsky finančný systém finančného dohľadu, e, ktorý má riešiť krízy a ktorý vlastne je výsledkom európskej integrácie, má využívať jej výhody. A teraz ideme ďalej, prijímame e, rámec pre ochranu vkladov, pre e, riešenie krachujúcich bank a podobne. To je všetko dobré pre e, vkladateľov a drobných investorov a takisto pre daňových poplatníkov, ktorí už nebudú znášať e, tie náklady za krachujúce banky a takisto by som chcel vyjadriť svoju spokojnosť, pretože odkedy sme vytvorili tento spoločný e, dohľadný mechanizmus, pracovali sme veľmi tvrdo na tom, aby sme prijali spoločný systém pre riešenie krízových situácií. Tu sme e, sme veľmi radi, že aj Európsky parlament e, bol e, spolu zákonodarcom, ale budeme pokračovať ďalej v tejto práci, musíme pracovať na štruktúrálnych reformách, musíme zabezpečiť rovnaký mechanizmus pre e, záruky vkladov, musíme naďalej pracovať v tejto otázkach, pretože potrebujeme daňovú aj bankovú úniu v Európskej únii. Ďakujem, teraz má slovo pán Šmit na 1,5 minúty. Vážna pani predsednička, Banková únie je pravdepodobne e, najdu, e, a hlasovanie nie je najdôležitejšie počas celého obdobia. Vytvárame e, vo forme ECB jednotný dozorný orgán, príslušný fond na riešenie krizovej situácie a mechanizmus ochrany vkladov. E, táto kríza bola e, veľmi dôležitým faktorom i hneď e, od začiatku. A Európska únia dokázala prekonávať dôsledky. Ľudia najprv mysleli, že dokážeme vytvoriť jednotnú menu, alebo že Grécko bude musieť opustiť eurozónu. A popreli sme všetky tieto dohady. Ľudia sú uvedomujú, nakoľko dôležité sú európske inštitúcie počas krízy. Európa sa dochádza, vychádza z najhoršej krízy E, od 20. rokov a Grécko sa vrátila na medzinárodný trh e, dlhopisov. Írsko a Portugalsko tiež sa dostávajú z ťažkej situácie. Európska únia preukázala svoju sílu počas ťaživej situácie. Banková únia vytvára e, stabilitu, avšak musíme nepolaviť v reformách E, e, je škoda, pani predsednička, že Švedsko nie sú čisté e, bankovej únie, nie je to dobre pre naše banky, ich klientov a nebude to prospešné, pretože nedokážeme potom viac ovplyvňovať situáciu v únii. Keďže hovorím naposledy ako europoslanec, chcel by som poďakovať pánovi predsedovi, pánovi komisárovi, a predsedovi rady. Myslím si, že ste e, e, vykonali skvelú prácu a dúfam, že naša krajina sa pripojí napokon aj k menovej únii. Ďakujem. Honorevole Gigol, da dve minúty. Pán Gigol, dve minúty. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, predstavitelia rady, ctení kolegovia, kolegyne v stručnosti banková únia je skutočne najväčší krok v Európskej únii smerom vpred. V tomto legislatívnom období posilnili sme pravidla, máme spoločný dohľad bankový a budeme mať aj spoločné pravidlá, pokiaľ ide o záchranu bank. To má zabezpečiť to, aby v budúcnosti to neboli práve daňoví poplatníci, ktorí budú platiť, ale vlastne záruka bude ehm, spočívať na plecach celého sektoru. Nie je to síce završené, ešte chýbajú dva dôležité prvky. Je tu otázku zdaňovania finančných trhov, daň z finančných transakcií, to ešte stále nie je e, hotové a takisto ešte nemáme riešené, pokiaľ ide o to, že niektoré banky sú skutočne také veľké, že akúkoľvek architektúru záchrany tu bude mať, bude vždy ťažké a otázne, či sa im dá vôbec pomôcť. Takže tie pravidlá, pokiaľ ide o tento systém, kde komisia predložila veľmi opatrný návrh, musíme o tom skutočne diskutovať a musíme to potom správnym spôsobom implementovať. Avšak je tu ešte aj otázka, že aká je úloha parlamentu. Parlament pri všetkých týchto zákonoch, ktoré sme tu prijali, sa snažil uberať smerom k efektívnejšej efektívnejšej efektívnejšiemu a demokratickejšiemu modelu, pokiaľ ide o záchranu bank a zaznamenali sme veľký pokrok a preto budeme to samozrejme podporne hlasovať. Ale treba povedať, že medzivládna dohoda, ktorá tu je paralelne, pokiaľ ide o naše spoločné právo v Európskej únii, je porušením e, celého systému zo strany Rady a Európska komisia k tomuto porušeniu jednoducho nevzniesla námietku nemala nejak, nedokázala sa proti tomu postaviť. Takisto ma znepokojuje, že ešte aj za dverami výboru e, pre finančné záležitosti sa zasa chce zrušiť zrušiť to, to, toto záruka zo strany bank ktorú sme tam my do toho vniesli. Ten známy článok 27, ten je teraz sporný, ten sa do toho má vniesť a teraz komisia, ako aj rada a parlament, mali by sme sa proti tomu postaviť, pretože jednoducho záruka musí byť aj v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz zostane slovo pán Strejček, máte minútu. pani predsednička, vážený pán komisár, dáme páni, pekne dobrý deň. Áno, a ja si myslím, že banky majú byť potrestané, majú byť však potrestané eh, za to, že počas 10 ročí eh, viac eh, verili vládam, ktorým požičovali svoje finančné prostriedky, ako súkromným podnikateľom. To bolo vždy istejšie požičať vládam na ich projekty ako požičať súkromného podnikaniu. Dôsledkom toho nemohlo byť nič iné ako celkový kolaps. Myslím si, že pán e, minister to povedal veľmi správne. Banková únia by mala byť cestou, ako rozpojiť zadlžovanie štátov e, od bankových inštitúcií. To je však nemožné, pretože banková únia a návrh, o ktorom diskutujeme, E, predsa len automaticky neprivedie členské štáty k tomu, aby naraz si začali počínať racionálne, nie privedie k tomu, aby naraz e, výrazne zreformovali niečo, čo je takmer nereformovateľné. Obávam sa, že v tomto smere banková únie nie je správnou cestou. Grazie, e, onorevo... Ďakujeme pekne. Pán Huntis, jedna minúta. Vážená pani predsedajúca, pred šiestimi rokmi sme boli e, s e, vedkami kolapsu hospodárskeho systému kasín. To ovplyvnilo každého. Avšak e, sa nám podarilo zozberať veľké sumy peniaze v čase, keď mnohí ľudia sú bez práce. Špekulanti E, na tom veľa zarobili. E, v Grécku e, získalo memorandum a úsporné opatrenia, ktoré sa neskôr rozšírili na ďalšie štáty po Taliansku, Španielsku, Írsku a napokon aj na Kypre. Grécko sa stalo obetou na altári ziskov bank Týka sa to aj vás, pán komisár. Rada, Komisie, Centrálna banka, väčšina tohto parlamentu žiaľ vydali e, zmen, bianko zmenku e, e bankovníctvu. E, teraz e, budeme posilňovať e, zombie banky a finančný systém a ten bude nadalej vytvárať e, bubliny a krízy. Grazie. Ďakujem pekne. Pán Helman. Uh, Madam President. Vážená pani predsedajúca, eh, návrhy, ktoré máme pred sebou, nie sú postačujúce pre Európsku zónu a nie sú vhodné pre celú úniu. Bez spoločného systému eh, záruk vkladov neexistuje žiadna skutočná banková eh, únia. Samozrejme, Nemci nechcú vstúpiť do tohto systému, pretože budú potom musieť platiť za rozhadzovania e, časti e, krajín a um, podobne. Takisto aj vo Veľkej Británii nemôžeme pozorovať, ako City eh, bude musieť plniť nezmyslné požiadavky únie. A všemožné eh, regulácie, ktoré sa použili počas eh, eurokrízy, nie sú skutočným riešením. Rakovinou je samotné euro a to je neúspešný politický projekt, ktorý nikdy nebol rozumný z hospodárskeho hľadiska E, e, e, vytrvalosť vedúcich predstaviteľov únie ničí ekonomickú perspektívu mládeže v Južnej Európe. Pani predsednička, dostatočne už trpeli, je najväčší čas zrušiť euro. Pán Elmar, je tu modrá kartička. Mr. Helmer Pán Helmer, ak sa domnievate, že títo návrhy sú natoľko nevhodné a nepriateľné, prečo vaša politická skupina sa nezúčastnila ani jedného z, zo stoviek e, e, kôl rokovaní počas ostatných piatich rokov. E, rokovanie o tak dôležitej otázke ako riešenie e, nefungujúceho bankového systému. A prečo ste čakali až e, na posledné zasadnutie tohto parlamentu a až potom sa unovali viedriť sa? Ďakujem. Well, thank you, Vicky. Ďakujem, Vicky. Je vždy dobre e, počuť tvoj hlas keď ste pomerne malá politická skupina, predstavujete menšinu euroskeptikov a keď ste proti týmto projektom Európskej únie, nemôžete sledovať podrobne každú záležitosť bez ohľadu na jej význam. Našťastie mal som možnosť viedriť sa názor na túto záležitosť dnes a ďakujem Viki za tvoju otázku. Grazie, onorevole Gozes. Due minuti. Pán Gozes, dve minuty. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka, vážená rada, vážený pán komisár. Som skutočne rád, že e, môžem povedať, ako väčšina z nás tu už vyjadrila, že sme skutočne sa nám podarilo završiť tento ambiciózny zámer komisie práca, ktorú vlastne parlament a rada završili, to predstavuje politickú vôľu dosiahnuť väčšiu akcieschopnosť Európskej únie. Ja vítam úsilie všetkých tých, ktorí prispeli k tomu, aby sa pripravil tento text ešte pred koncom legislatívneho obdobia a máme skutočne ambiciózny kalendár, ktorý súvisí s hospodárskym kontextom, v rámci ktorého sa nám podarilo vytvoriť tie základné piliere bankovej únie, pokiaľ ide o dohľad nad bankami, pokiaľ ide o ten záchranný fond a aj pokiaľ ide o ochranu vkladov. Toto všetko má viesť k tomu, aby sme znovu priniesli dôveru v bankový systém a aby sme zabranili tomu, aby naši daňoví poplatníci neboli tými, ktorí budú trpieť, keď budú problémy. Takže treba povedať, že tento text má viesť k tomu, aby bankový sektor v budúcnosti zvládol krízy, ktoré by mohli nastať a aby sme skutočne zabezpečili to, aby banky slúžili hospodárstvu, aby sme sa vyhli nejakým rozdielom, pokiaľ ide o koncepty zovzájomňovania vkladov. A treba povedať, že vlastne toto sú plody našej spoločnej vôle dosiahnuť lepšie riešenia pre situáciu, ktorú tu máme. Vážený pán komisár, vy ste boli zaangažovaní do dosiahnutia týchto výsledkov a dnešná rozpráva, ak tomu tak môžem povedať, e, vlastne je iba určitokou čerešničkou na torte tej vynikajúcej práce, ktorú sme tu my odviedli. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz zostane slovo pani Bereš na minútu 30. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán predseda rady, pán komisár. Európska únia má vysokú mieru nezamestnanosti, máme 26 miliónov nezamestnaných. Je čas e, pracovať e, na bankovom sektore. Myslím si, že tu dnes e, prijímame veľmi dôležité právne akty, ktoré um, vytvárajú tri silné piliere pre banky. Chcela by som poďakovať pánovi Hökmarkovi eh, za jeho úsilie a ten eh, to, čo máme pre banky v prípade krízy alebo v prípade nejakého ohrozenia, je veľmi dôležité. A práve je to dôležité aj preto, že to budú akcionári a majiteľia dlhopisov, ktorí budú znášať aj straty finančných e, inštitúcií. Chcel by som poďakovať aj Petrovi Simonovi za jeho správu, e, pokiaľ ide o ochranu e, skladov pretože týmto sa zabezpečí to, aby boli vklady e, príslušne chránené a takisto je veľmi dôležité zaručiť vklad do výšky 100 tisíc eur. A v neposlednom rade ďakujem aj kolegyni Elize Ferrer Eh, na, naozaj tvrdo bojovala. Ona je veľmi dynamická a ako aj celá naša politická skupina sme preukázali, že tu existuje eh, eh, silný európsky rozmer a že dokážeme prekonať aj pozície nie, alebo presvedčiť pozície niektorých členských štátov. A teraz sa nám mm, podarí posilniť banky a určite to mm, teraz podporí aj investície. Chcela by som poďakovať eh, Elize a je dôležité, že riešime takéto kľúčové otázky, ktoré sa týkajú predovšetkým občanov. Predsedajúca, ďakujem pekne teraz pán Klúte na jednu minútu. Ďakujem pekne pani predsedajúca. Ja by som takisto chcel podporiť alebo povedať to, že si myslím, že je veľmi dôležitý krok smerom k bankovej únii. Keď chceme mať menovú úniu, potrebujeme jasné pravidlá pre bankový sektor, jasnú koordináciu hospodárskej politiky. To sme hovorili už na začiatku krízy. Ale máme e, tu niekoľko aj kritických pripomienok a to cieľ bankovej únie, predovšetkým to, aby sme chránili um, daňových poplatníkov, aby sa krachujúce banky zachraňovali z verejných e, peniazí. Ale nevieme, že či e, tento nástroj je dostatočný. E, mali sme určité pochybnosti, to sa možno ešte bude musieť v budúcnosti trošku e, zmeniť. A potom ďalšia dôležitá otázka je otázka too big to fail. To znamená, to sme nevyriešili týmto Um, myslím si, že to je ešte naďalej veľká výzva pre budúci parlament a dúfam, že v budúcim parlamente eh, sa nájde riešenie aj pre tieto eh, nadmerne veľké banky. Ďakujem pekne. Ďakujem, teraz má slovo pán Ferber na minútu 30. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán komisár, kolegovia. Myslím si, že po piatich rokoch tohto legislatívneho obdobia môžeme byť naozaj hrdí na to, čo sme slúbili ešte v roku 2009 našim občanom, že, a to, že zabezpečíme stabilné finančné e, trhy, respektíve stabilný finančný sektor. A myslím si, že túto úlohu sme dobre splnili. Podarilo sa nám vytvoriť európske dohľadné orgány, podarilo sa nám aj pripraviť také e, právne akty v oblasti regulácie finančných e, trhov a finančného sektora, čo aj dnes, e, e, to, čo dnes príjmame, je toho súčasťou. A teraz takisto nám v rámci bankovej únie sa nám podarilo prispieť k tomu, že samotný finančný sektor bude nie svoje vlastné rizika a nie daňový poplatník, ktorý potom bude, ktorý stojí vždy k dispozícii ako posledný záchranca. Takže myslíme si, že to je jeden z najväčších úspechov našeho legislatívneho obdobia. A ešte niekoľko slov k samotnej regulácii finančných trhov. Pokiaľ ide o MIFID, sa dva a pol roka e, množstva rokovaní s viacerými predsedníctvami, s mnohými dlhými sedeniami. Myslím si, že sme tu nakoniec e, sa dopracovali k takému vzoremu riešeniu, ktorý je nie len dobrý pre občanov, ale má by ísť aj dobrým príkladom pre iné hospodárstva a ekonomiky na svete. A chcel by som poďakovať všetkým, ktorí tomuto prispeli. Ďakujem pekne a tešíme sa na prácu v budúcom legislatívnom období. Tak... Ďakujem veľmi pekne, pán Danileči. Jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, keďže ide o poslednú schôdzu e, tohto legislatívneho obdobia e, e v Štrasburgu. Vážený kolegovia, vážny pán komisár, bolo by dobre sa vedieť aj vo všeobecnosti o bankovej únii a o tých návrhoch, ktoré sa snažíme e, realizovať. E, sme spokojní? Áno, aj nie. Vidíme určité svetlo, e, o ktorom svedčia vystúpenie viacerých kolegov, a ktoré nebudem opakovať. A sú tu aj určité tieni vo všeobecnosti Práca, ktorá sa e, e, urobila v súvislosti s e, mechanizmom neriešenia krizovej situácie a s zárukami vkladov, táto práca je pozitívna a chráni daňovníkov, ale vo všeobecnosti rozhodovania a realizácie sú príliš pomalé a som sklamaný, že počas tohto obdobia sa nám nepodarilo dovršiť projekt na oddelenie investičnej činnosti bank od všeobecného bankovníctva. To bude úlohou pre nový parlament. Treba ešte e, obmedziť trend na e, e, zväčšovanie bank a ich zadlžovanie treba vytvoriť rámec na lepšiu kontrolu toho, čo dokážu robiť manažeri bank a treba rozlišovať medzi e, veľkými a, a malými lokálnymi družstevnými bankami. Hlavným cieľom e, tejto úpravy by malo byť zaistenie bezpečnosti finančného systému v záujme e, verejnosti. Ako kedy si povedal Benjamin Franklin, e, prevencia je lepšia ako liečba. Ďakujem pekne. Pani Polimata, jedna pol minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Je veľmi dôležité a je symbolické, že na poslednej plenárnej schôdzi vysielame dôležitý signál a schvalujeme e, dôležité súčasti bankovej únie e, vytváraním rezolučného fondu, jednotného fondu na e, ochranu vkladov. Takisto vytvárame jednotný dozorný orgán to je základom e, skoncovania s fragmentáciou e, bankovej systémy a ku stabilizácii bankovníctva. Stabilné banky, ktoré sa riade jednotnými transparentnými pravidlami, e, znamenajú ochranu daňových poplatníkov, nebudú musieť znášať všetky náklady. Zároveň to znamená umožnenie e, poskytnutia likvidity úverov e, reálnemu e, sektoru hospodárstva. Som rada, že grecké predsedníctvo významne prispelo k dosiahnutiu tejto dohody. Som veľmi rada, že ako ste správne povedali, pán predseda rady, že banková únia je založená na aj na treťom pilieri, a teda na jednotnom e, fonde záruky vkladov. Dúfam, e, pán komisár, že vám budem môcť zablahoželať e, k, k dobre práci. Dúfam, že prostredníctvom vás aj nové zložené komisie bude v tom pokračovať a vytvorí tento nový životne dôležitý pilier bankovej únie. Ďakujem. Honorevole Tyson. Ďakujem pekne. Pani Tyson. Vážená pani predsednička, eh, eh, eh, kolegovia, vážený pán komisár, kto by mohol si pomyslieť na začiatku nášho legislatívneho obdobia, že dnes budeme môcť dovršiť bankovú úniu spoločným rezolučným mechanizmom, jednotným dohľadom a jednotným systémom záruky vkladov, vkladateľov stanovili sme si e, e, e, cieľ a môžeme si byť hrdí na jej naplnenie. Máme konkrétne výsledky, máme ambiciózny, avšak realizovateľný plán. Potrebovali sme na to dobrú spoluprácu v parlamente, dobrú spoluprácu s radou a komisiou, najmä s pánom komisárom a jeho spolupracovníkmi neslubovali sme e, zázraky. E, museli sme preťať väzbu medzi súkromným a verejným a vytvorili sme základy stabilného e, bankového systému, to znamená že budeme môcť riešiť krízové e, situácie e, v bankách bez toho, aby to museli zaplatiť daňoví poplatníci. Ide o obrovské množstvo nových pravidel, ktoré e, vytvárajú nové možnosti. Banky naozaj musia zohrovať svoju lohu v reálnom sektore, aby sme zabezpečili dlhodobo udržateľný rast, aby sme vytvárali pracovné miesta v súkromnom sektore. Chcem poďakovať vám všetkým za spoluprácu. Vďaka nej sa nám podarilo dosiahnuť takéto výsledky a na základe tejto spolupráce budeme naďalej silní v celom svete. Raš, dve minúty. Ja, komisár. Ďakujem pekne. Vážená pani predsednička, dámy a páni, podarilo sa nám dodržať slovo, pretože dnešný deň sa vlastne taký mamutí projekt príjma ako reakcia na tie krízy, ktoré sme tu mali. Ďalší integračný krok sa vlastne týmto spravil a je to veľmi dôležité uistenie pre občanov v Európskej únii. Banková únia je našou, našim uistením o tom, že daňoví poplatníci, ak prídu krízy, jednoducho nebudú musieť doplácať na to. Týmto sme vlastne urobili banky viac stabilnými a odolnými voči krízam nové uplatnenie, pokiaľ ide o vlastné kap- no, vlastný kapitál, vytvára určité štandardy. Pokiaľ ide o spoločný dohľad zo strany Európskej centrálnej banky, to zabezpečuje, aby sa tieto štandardy držali všade rovnako. Máme tu určitú reakčnú schopnosť reagovať v prípade e, vážnych problémov, pokiaľ ide o mm, právo týkajúce sa nesolventnosti. Takisto zabezpečujeme e, situáciu ohľadne vklad, dateľov eh, alebo majiteľov účtov v bankách až do výšky 100 tisíc eur. Takisto sa posilňuje záchranný fond a takisto aj princíp bail-in v prípade nesolventnosti sa posilňuje a týmto spôsobom sa rieši táto situácia. Jeden z tých centrálnych cieľov, ktorý tu máme v rámci nášho úsilia, je práve týmto spôsobom zabezpečený nebudeme už používať finančné prostriedky daňových poplatníkov v tom zmysle, aby sme zachraňovali choré banky. Vážený pán komisár, my tu, pokiaľ ide o banky, e, v rámci Bazileja sme prijali e, delegovaný, delegované nariadenie e, v marci roku 2014, kde sa hovorí o detailných kritériách, pokiaľ ide identifikáciu rizika a my ako predkladatelia zákonov sme vytvorili jasné pravidlá a žiadame, aby dohľadné úrady, ako aj Európska komisia, urobili všetko v tom zmysle, aby sa tieto správnym spôsobom transponovali do reality. A preto podľa nášho názoru je dôležité, aby ak tu bude taká situácia, že banka bude mať pocit, že konkrétna osoba nie je nejakým nositeľom uh, rizika, tak musí banka jednoducho vyslať ex ante notifikáciu ohľadne takého, takéhoto, takéhoto možného rizika. My nechceme, aby tu boli nejaké diery, ktoré sa budú môcť obchádzať. My chceme, aby toto nariadenie bolo e, implementované správnym spôsobom a preto chcem, aby aj komisia vydrila svoje konkrétne stanovisko, aby sa tento veľký otáznik, ktorý tu ešte stále máme, odstránil. Ďakujem veľmi pekne. A teraz zostane slovo pán Stole. Nech sa páči, máte minútu 30. Ďakujem veľmi pekne, vážený, vážená pani predsednička. Ja by som chcel zablahoželať správodajcovi a tieňovým správodajcom, ktorí pracovali na týchto veľmi dôležitých dokumentoch, ktoré viedli vlastne k završeniu tohto celého projektu. Pán Kovilne, takisto gratulujem pánovi komisárovi Barnerovi za jeho veľké úsilie. A tým, ktorí ešte stále neveria v akcieschopnosť Európskej únie, pokiaľ ide o vyriešenie si svojich vlastných problémov, tak ja by som chcel pripomenúť, že to, čo je uvedené v Šumanovej deklarácii, to je vlastne to východisko pre súčasnú Európsku úniu. To znamená posilnená, zjednotená Európa, ktorá sa dá dosiahnuť nie z, dňa, z večera na, do rána na základe nejakého jedného plánu, ale na základe jednotlivých dielčích krokov, ktoré môžu vytvoriť takúto de facto solidaritu. Ja teda dúfam, že nová európska legislatíva týkajúca sa tejto oblasti, ten návrh, ktorý predložil EPP, kde ide o návrh pozmenenie fungovania Európskej únie, aby mali by sme to prijať v tom zmysle, aby všetok ten pokrok, ktorý sa nám podarilo doposiaľ zaznamenať, aby to viedlo k správnej e, správnemu riešeniu tejto situácie, aby sme sa skutočne zomkli ešte viac v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne a teraz zostane slovo ďalší rečník, pán Fejo. Nech sa páči. Pani predsedajúca, dnes Počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu zažívame historický deň, pretože diskutujeme o bankovej únii, ale takisto budeme eh, hlasovať o množstvo, legisl- množstvo legislatívnych eh, dokumentov, ktoré za tým stoja. Takže ja by som chcel tu v Európskom parlamente zablahoželať Európskom parlamentu aj Európskej komisii, nový komisárovi Barnierovi, predsedovi Barozovi. Jednoducho by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili e, pri tvorbi takého veľkého úspechu. Myslím, že vtedy v roku 2009 sme si povedali, že už nie je možné, aby daňoví poplatníci platili za problémy bankového sektoru a dnes e, vysielame veľmi, veľmi veľmi jasný signál, že toto je jednoducho strana, ktorá už je za nami. Ehm, sú banky, ktoré sú zodpovedné a to je veľmi pozitívna odpoveď pre všetkých Myslím si, že nie je možné akceptovať e, tú situáciu, ktorú dnes e, vidíme, ale pred nami je ešte stále veľká výzva. Musíme správne chrániť e, vkladateľov, potrebujeme dobré systémy ochrany vkladov a to bude ešte veľa práce pre budúci parlament po voľbách. Toto je moja posled, môj posledný príhovor v pozícii europoslanca, ale určite budem držať palce budúcemu parlamentu, aby urobil viac dôležitých krokov smerom k ochrane vkladateľov. Ja by som sa chcel úprimne poďakovať všetkým kolegom za všetku prácu, ktorú ste urobili prospech Európy, za všetko to úsilie, ktoré ste vyvinuli počas tohto legislatívneho obdobia. Myslím si, že my sme výrazne situáciu v Európe zlepšili. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Hübner. Ďakujem pekne. Yes. Yeah. Thank you. Uh, Commissioner... Uh, ďakujem, pán komisár. Kolegovia, by som sa chcela poďakovať všetkým tých, tým, ktorí uh, umožnili dať dokopy tieto dva právne akty. Uh, ďakujem aj za to, že sme prehlbili spoločný trh a znížili um, ehm, divergencie Takisto je dôležité, že tu bude spoločný rozhodovací proces, pokiaľ ide o banky na tomto území. Takisto aj bude tu opatrenie, ktoré do určitej miery bude môcť kompensovať aj to, že nie, e, členovia eurozóny nemajú prístup k e, eurovalu. Takisto aj e, doložka k systému zabezpečí aj spravodlivé zaobchádzanie pre tých, ktorí sú mimo systému. Vytvorenie riadenie fondu stability je, sú dobrými správami a aj to, že sme to zahrnuli do systému. A posledná pripomienka k BT. Myslím si, že môžeme byť spokojní s tým, že sa nám podarilo zabezpečiť e, väčšiu rovnováhu a som si istá, že BRD a takisto Európsky e, záchranný systém bude, respektíve Euroval bude sa bezpečovať e, dobrý základ aj prispieje rastu. Ďakujem. Teraz minútu 30, pán Lange. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ja by som chcel sa srdečne poďakovať pánovi komisárovi za 5 rokov jeho práce. Urobil to, pracoval veľmi dobre. Ja si presne pamätám, že jeho predchodca až 15. marca roku 2009 urobil prvé návrhy, pretože radšej chodil do Írska na konské preteky. Takže ja by som sa chcel teraz skutočne poďakovať pánovi komisárovi. Ale takisto e, si myslím, že banková únia nebude nejakým všeliekom. A ja som skutočne rád, že predovšetkým pokiaľ ten záchranný fond, že vychádza z iných základov, ako to vlastne si želala väčšina tu v parlamente. Tento záchranný fond jednoducho nevyrieši všetky problémy. A tie staré prípady budú musieť riešiť jednotlivé štáty, či ide o Dexiu v krajinách Beneluxu, alebo či ide o HRE v Nemecku, alebo či ide Credit Agricole vo Francúzsku. Tento fond jednoducho nebude môcť vyriešiť tieto staré problémy. Pokiaľ ide o E, problémy, ktoré sme tu mali v minulosti s vlastným kapitálom a tak ďalej. To, ale ja som rád, že sa nám podarilo dosiahnuť určité zjednotenie, ale nemáme tu riešenie tých situácií, kde jednoducho majú vkladatelia účty v iných krajinách ako v krajine, ktoré bývajú. A pokiaľ ide o uh, základ pre Európsku centrálnu banku, pokiaľ ide o dohľad nad bankami, to je ešte stále dosť neisté. Preto vlastne banka žiadala, aby sa urobili tzv. E, skúšobné testy, e, ale napriek tomu si myslím, že banková únia je dôležitá, ja ju podporím, ale nie je to všeliekom. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostaneme sa k spontánnej rozprave. Máme 10 prihlásených, všetci dostanú slovo, ale chcela by som vás požiadať, aby ste dodržiavali časový harmonogram, ktorý máte minútu. Pani McGuinness. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem kolegom Gunarovi, Marian Korín a všetkým e, v celom politickom spektre za vynikajúci dnešný výsledok. Komisár, vy ste povedali, že toto bola e, násilná kríza. Naozaj bola násilná z hľadiska toho, aký mala dopad na spoločnosť, rodiny e, po celej EÚ. E, nezabúdajme na čísla. Napríklad v írskom kontexte a nezabúdajte, že naši daňoví povodníci naozaj e, boli riadne dotknutí a hovoríme, že už v budúcnosti tomu tak nebude. Predstavte si 64 miliard e, z tú dohodu, ku ktorej dospeli v júni 2012 lídry, je potrebné tu riešiť Eh, riešiť krízu a myslím, že konečne tieto slova eh, sa už aj eh, materializujú a pán komisár, ďakujem vám za to, že ste povedali, že ste, za to, čo ste povedali o bankovom sektore, takže veľa šťastia tým, ktorí ani nekandidujú, ale aj veľa šťastia tým, ktorí kandidujú. Teraz pán Kelly na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ako povedal pán Karas, e, dnes je veľmi dôležitý deň pre Európsku úniu, pretože sa končí 5-ročné e, legislatívne obdobie. Chcel by som odporučiť vám všetkým, aby najmä, prepačte, e, pánovi komisárovi Barnierovi, aby E, e, dokázal e, obsadiť pozíciu, ktorá zodpoveda jeho talentom. Je to naozaj skvelý deň. Chcel by som zdorazniť tri veci. Systém ochrany vkladov je veľmi dôležitý pre vkladateľov a banky. Skvelá práca odmeny manažerov boli obmedzené, čo je dobré. Takisto samotná koncepcia banka príliš veľká na to, aby zlyhala. To sa tu spomínalo Myslím si, e, že najlepšie, ako tomu čeliť, je e, neumožniť vytvorenie takýchto e, veľkých bank. Ďakujem veľmi pekne. Grazie, onorevole Plankovič. Ďakujem pekne, poslanec Bankovič. Hvala lepa, gospođo podpredsjednice. Ďakujem pekne, pani predsednička. Bola želám pánovi komisárovi Barnierovi a ďakujem e, vám za prácu, ktorú ste vykonali počas krízy. Takisto ďakujeme e, dvom dnešným spravodajcom, ktorí nám predložili e, materiál umožňujúci dovršiť vytvorenie bankovej únie. Často počúvame, že Európska únia robí príliš málo a príliš neskoro avšak tento systém nám umožňuje pôsobiť preventívne a zistiť väčšiu finančnú stabilitu, pričom e, minimalizujeme e, náklady, ktoré znašajú e, európsky občania v prípade, kedy sa banky dostanú do problémov. Domnievam sa, že opatrenia, ktoré sa urobili v tomto smere, nám umožňujú posilniť úroveň ochrany a prehlbiť dôveru v finančné inštitúcie. Pán Prendergast. Thank you, uh, Madam Chair. Pani Prendergast, ďakujem pekne, pani predsednička, kolegovia. Chcela by som eh, vzdať hold uh, eh, Lize Ferreirovej, uh, jej odhodlanie uh, predísť opakovanie finančnej katastrofy, ktoré uh, nás tak draho vyšli od roku 2008, ako povedali kolegovia, e, e, vynalezilo sa 64 miliard e, eur a to je zhruba 40 spoločného HDP. Táto dohoda je krokom vpred smerom k väčšej obozretnosti bankového systému spolu s prísnejším dohľadom a prísnejšími požiadavkami na kapitálovú primeranosť budeme môcť lepšie reštrukturovať problémové banky. Domnievam sa, že je to najdôležitejšia legislatíva iniciatíva, ktorú sme schválili počas pôsobenia tohto parlamentu. A škoda, že sme to neurobili skôr a že členské štáty neumožnili nám ísť viac. Máme tu hierarchiu e, držateľov obli- e, dlhopisov a akcionárov, ktorí budú musieť znašať e, straty a jednotný rezolučný mechanizmus bude riešiť zvyšné banky. Ďakujem, pani predsednička. Honorevole Manka. Pán poslanec Manka. Grazie

na Cypre máme veľkú, noc, veľkú noc a vlastne podobne aj a tu v Štrasburgu e, skúmame alebo dívame sa späť, čo sa nám podarilo dosiahnuť za posledných 5 rokov alebo čo sa nám takisto aj nepodarilo dosiahnuť. A e, myslím, že je keď e, sa tu dívame späť, tak e, je, sú tam, je tam veľa smutných e, vecí aj pre Cyprus Ehm, keď diskutujeme o systematických rizikách, tak e, vlastne všetky tieto úsilia viedli k príprave e, alebo tvorbe legislatívy, ktorá by mala zachrániť krajiny budúcnosti. Ale čo taká krajina ako e, moja Cyprus? E, my sme mali veľké, veľké problémy a museli sme prejsť cez všetky fázy toho zlého v nedávnej minulosti. A nesmieme teda na to zabudnúť, čo sme museli pretrpieť. Ďakujem pekne. Grazie, onorevole Tomasic Ďakujem teraz pán Tomášič. Pani Tomášič, eh, stabilita európskeho finančného sektoru je veľmi dôležitá. Eh, má to, musí, prispieva to teda eh, tvorbe spoločného trhu, ale členské štáty sa, alebo aj banky sa často chovali nezodpovedne a ekonomický rast bol za cenu vysokých dlhov a banky takisto aj prispievali k destabilizácii finančného systému. Dnes hovoríme o ochrane pred e, krachom bank, ale ide predovšetkým o ochranu našich občanov, vkladateľov, aby boli chránení pred e, novými politikami, ktoré im budú siahať na ich vrecka. Preto som zvedavá, ako to napokon všetko dopadne aj so záchranným fondom. A je to dobre, že to nebude financované z e, verejných peňazí. Ďakujem, teraz má slovo pán Ordenič. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím, že toto je krok tým správnym smerom, ale nie je to zatiaľ ešte nejaký e, úžasný historický deň, zatiaľ ešte nenastala tá chvíľa, aby sme mohli povedať, e, že všetko sme už dosiahli a že straty zatiaľ len hovoríme o tom, že straty by mali z e, e, tých, ktorí ich spôsobili. A vieme, že nezodpovedné prístupy bank e, a nezodpovedné správanie sa bank vlastne neviedli k tomu, že to všetko museli zaplatiť daňoví poplatníci. Teraz by sa to ale malo zmeniť a mali by sme mať taký bankový systém, ktorý bude pre všetky členské štáty spoločný a ktorý bude opatrne zachádzať s našimi spoločnými prostriedkami. Bolo by dobre zach- e, pomôcť bankám, aby nakladali hazardným spôsobom s virtuálnymi peniazmi, ktoré vlastne ani neexistujú. A dúfame, že budúci parlament sa bude tejto otázke venovať. Ďakujeme veľmi pekne, pán poslanec Salavrakos. Vážená pani predsednička, je naozaj veľmi pozitívne, že na úrovni Európskej únie vytvárame systém ochrany vkladov e, pre drobných sporiteľov. Takisto e, e, ide o veľmi e, dobrú snahu, ale e, e, v konečnom dôsledku si musíme uvedomiť, že za krízu bude musieť zaplatiť daňový poplatník a nie akcionár. A to napriek všetkému, čo tu hovoríme. Musíme si uvedomiť tú skutočnosť, že je to okrem iného aj menová kríza, a musíme nejakým spôsobom e, e, uvoľniť menovú politiku. Máme silné euro, ktoré brzdí hospodárstvo a zhoršuje konkurencieschopnosť viacerých členských štátov. Treba sa e, pozorne pozrieť na euro a nezabudajme, čo sa stalo počas tohto obdobia e, s dolarom. Je to veľmi užitečné si uvedomiť. Ďakujem veľmi e, pekne všetkým za spoluprácu, najmä pánovi komisárovi <clears throat> za vašu snahu e, v tejto tak dôležitej sfére a zložitej sfére. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec Morganti. Ďakujem pekne, pani predsednička. počúvame, že e, počas krízy sme, schopni, sme povinni e, pomôcť bankám, v opačnom prípade to ovplyvní celé hospodárstvo. Je to pravda, pretože e, sme dosiahli bod, kde nedokážeme ísť späť. Banky sú príliš veľké na to, aby sme im umožnili skrachovať. A teraz namiesto daných poplatníkov to budú musieť urobiť akcionári a veritelia Eh, museli sme, eh, boli sme dostatočne odvážni, ale ne, eh, neurobili sme však všetko. Mm, mali by sme rozlišovať bankové činnosti podľa zákona Gas stigl z Spojených štátov z 30. rokov minulého storočia. Banky musia sa vrátiť k skutočne bankovej činnosti, musia správať sklady a investovať do reálneho sektora hospodárstva. Všetky títo e, finančné špekulačné e, nástroje e, by mohli robiť nie však s našimi peniazmi a nemali by sme ich zachraňovať našimi peniazmi. Ďakujem pekne. Pán komisár Barnier, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Eh, urobili sme obrovský kus eh, práce 28 členských štátov únie. Hovorím to v svetle eh, poznámok o finančnom centre mm, v Londýne. To sa týka 28 členských štátov parlamentu vlád s tým, aby sme zachránili jednotu jednotného finančného trhu Takisto aj e, e, londýnske City je e, našim veľmi dôležitým aktívom. Súhlasím s ľutostou v súvislosti s tým, že banková únie sa vytvára tak neskoro. Predovšetkým museli sme vytvoriť Európsky orgán dohľadu po všetkých tých agentúrach EPA a IOPA a podobne. O tom hovorili e, viacerí spravodajcovia a počas pomerne rýchleho obdobia, e, rýchlejšie než e, e, za dva roky, sme vytvorili takúto možnosť pre eurozónu a aj ostatných, ktorí sa chcú mm, pripojiť vrátane Švedska. Je pravda, že nestabilita eura znamená zároveň e, stabilitu alebo nestabilitu e, celej Európskej únie. Banková únie je veľmi dôležitým e, prvkom. Pani Ferreira a ostatní veľmi dobre o tom vedie vítame snahu greckého predsedníctva, predsedu Euroskupiny E, taktiež e, spomenuli ste e, aj ECB, jeho predsedu Draghiho a podpredsedu Viktor Konstancia. Spoločné štruktúry, spoločné ustanovenia by mali zabraniť tomu, aby daňoví poplatníci platili za hriechy bank. A ako nám pripomenul pán Hakmar, e, sú tu pravidla e, e, smernice o riešení krízovej situácii. Aj pán Balz hovoril o tom, aj pán Karas. Všetci ste zohrali veľmi dôležitú úlohu pri tvorbe pravidel dohľadu nad bankami na základe princípov obozretnosti je dôležité mm, e, nastoliť správny dohľad a, a e, zodpovednosť. E, musíme mať transparentnosť, aby bolo jasné, kto všetko v minulosti sa vyhýbal pravidlám nadviažem na slova o, o etike, o morálke, o zákonoch, ktoré sa príjmajú vo verejnom záujme. Ide o morálny etický prístup. Chcel by som e, e, e, sa statočniť s pánom Karasom, keď hovoril o technických normách, ktoré sa uplatňuje vo vzťahu k odmeňovaniu manažerov bank. Takisto sa to týka aj oblasti kapitálovej primeranosti. Samozrejme, treba uplatniť tieto pravidla eh, ohľadom odmeňovania eh, aj v súvislosti s nadmiernými rizikami. Pod mm, a eh, izdelám znepokojenie parlamentu. Naozaj príslušné orgány musia vopred vedieť o uplatnení príslušných pravidel. Presne tak vykladáme aj technické normy. Urobím potvrdenie toho v oficiálnom liste. Občania očakávajú od nás jasné odpovede a vy, europoslanci, ste takéto odpovede poskytli v spolupráci s Radou a komisiou e, finančný svet e, nesmie e, robiť všetko, čo sa mu zachce, ako tomu bolo v minulosti. Musí slúžiť hospodárstvu, a nie e, e, iba vlastným záujmom. Na tom nám veľmi záleží. Spomínam občanov, e, daňových poplatníkov, ktorých sa snažíme chrániť. Chcel by som spomenúť určité materiály, ktoré sme schválili počas ostatných 4 rokov. Ochrana vkladov, Peter Simon, týka sa to občanov základný bankový účet. e, e Taktiež e, ďakujem e, kolegom, ktorí to veľmi pozorne sledovali, alebo hypotekárne úvery, kompenzácie investorov, platovné služby a poplatky. To sú normatívne akty určené pre občanov, E, musia urobiť zadostučinenia občanom a rodinám, ktorí trpeli pre nedostatok zodpovednosti. Chránime občanov a okrem toho, pani predsednička, treba eh, sa na chvíľu zastaviť a spomenúť všetkých eh, aktérov a všetky odvetvia. Pán Zeste hovoril eh, o private equity, o peniažných trhoch E, e, kolega e, Langen hovoril o tom všetkom, hovoril o spolupráci v tejto oblasti. Je to veľmi dôležité odvetvie a podľa odhadov tam sa točí 600 miliónov miliard eur, ktoré neboli transparentné a tam sme vpustili svetlo. E, finančné trhy, e, aj to sú veľmi dôležité e, normatívne akty, prípadne boj proti zneužívaniu trhu. Niektorí bankári pre takéto počínanie sa dostanú do väzenia. Sú to otázky auditu cenných papierov pravidla účtovnej evidencie, pán Lenert, ktorý už odchádza z tohto e, parlamentu, správa pána Storiana a ďalšie texty, ktoré považujem za veľmi dôležité z hľadiska e, celého portfólia vnútorného trhu a ktoré e, umožňujú vytvorenie e, pasu e, e, zohľadňujúce sa rizika e, e, Európsky fond e, pre sociálne podnikanie, ktoré vytvára e, pracovné miesta v teréne. Chcel som spomenúť e, viacerých spravodajcov a ich spolupracovníkov, spolupracovníkov komisie, napokon už tlmočníkov a predstaviteľov právnej služby, ktorí sa všetci veľmi snažili. Uvedomujeme si, že táto práca ešte nie je ukončená a že tento parlament bude musieť pokračovať e, vo svojej činnosti aj e, e, v oblasti dlhodobého financovanie, stanovovanie príslušných benchmarkov, pôjde o štruktúrálnu reformu bankovej sféry. Vážení poslanci, uvedomujem si, že toto prichádza pomerne neskoro, ale mali sme zobrať uplatniť prierizový prístup e, riešenie krizovej situácie, kapitalizácia bank, e, zaťažové skúšky, e, systém ochrany vkladov. Toto všetko museli sme prepracovať detailne. Ale vyvstáva otázku, stačí to? Hádam to stačí, ak sa to uplatní prakticky na všetky banky, ak sa zabezpečí plnenie požiadaviek E, dozoru, ale nestačí to, e, ak hovoríme o najväčších e, európskych bankách, ktoré sú častokrát väčšie než krajiny, kde pôsobia, alebo kde majú svoje sídlo. Majú totiž systémový význam z hľadiska celej Európskej únie a tam potrebujeme ďalšie štruktúrálne zmeny a vaši nasledovníci v tomto parlamente, prípadne vy, ak e, dostanete e, podporu e, voličov, budete musieť to urobiť. Domnievam sa, že táto problematika je natoľko dôležitá, že musíme zabezpečiť správnu dielbu úloh a snažiť sa skoncovať s špekulatívnym charitatívnymi aktivitami, ktoré sú v rozpore so spoločnými záujmami. Preto, eh, ctení poslanci, musíme zabezpečiť náležitú realizáciu schválenej legislatívy. Musíme túto e, legislatívu e, neskôr e, vyhodnotiť a tam, kde je to potrebné prehodnotiť, musíme vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých partnerov, ale opakujem, že práve Európska únia inšpirovala takúto činnosť aj na úrovni veľkej 20 G20 Musíme spolupracovať s našimi partnermi v Spojených štátoch e, v G20. -ke. Máme 41 jednotlivých e, normatívnych aktov. Niektorí bankári si myslia, že je to prehnané, ale myslím si, že prehnané by bolo, e, e, e, keby sme mali absenciu regulácie alebo úplnú dereguláciu, ktorá sa stala hlavnou príčinou finančnej krízy. Potrebujeme mať spravodlivé pravidlá a náležitý dohľad. To sme spoločne dosahli. Vážená pani predsednička, tu sú zastúpené všetky politické skupiny tohto parlamentu, ktoré prostredníctvom svojich spravodajcov e, sa zúčastnili tohto procesu. Nie e, čas na to, aby sme si navzájom iba gratulovali, pretože máme príliš veľa občanov, ktorí trpia, ktorí prinašajú e, na eh, oltár eh, Unii svoju obetu, ale musíme mm, urobiť maximum, aby sme znovu naštartovali hospodársky rast a posilnili konkurenciu schopnosť. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. A teraz dostane slovo pán minister. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, eh, poslanci, bol som ministrom financí v Grécku počas najťažšieho obdobia Grécka, najtvrdšej finančnej krízy. Bolo to v časoch, keď eh, Naozaj sme museli drasticky znížiť grécky dlh a musím z vlastných skúseností povedať, že to, čo dnes robíme, že prijímame rozhodnutia pre bankovú úniu spoločne s spoločným mechanizmom riešenia krízových situácií je naozaj pre mňa historický deň, pretože už prelamujeme to, kedy sa finančná kríza môže mm, zmeniť na dlhovú krízu e, krajiny. To bol naozaj začarovaný kruh a museli sme sa z neho dostať. A teraz už konečne tvoríme dobré základy, nové základy a vôbec to nebolo jednoduché. Aj dokončenie ekonomickej a menovej únie si bude ešte stále vyžadovať obrovské úsilie. Chcel by som poďakovať tým poslancom, ktorí to zdôraznili v, v rámci diskusie, ktorí povedali, že nestačí len vytvoriť nejaký jeden dohľadný orgán a nájsť nejaký jeden euroval na riešenie všetkých problémov. Musíme zabezpečiť aj ochranu vkladov, záruky vkladov a tak to musí byť spoločný európsky systém. A v rámci tohto všetkého sa snažíme vyriešiť e, veľké vnútorné nerovnováhy medzi členskými štátmi, štruktúralne nerovnováhy, ktoré majú veľmi silný vplyv na vnútorný trh a myslím si, že najväčšia nerovnováha, keď sa pozriem na súčasný e, trh s e, a na bankový systém je, je, sú nerovnosti v úrokových e, sádzbách, pretože to spôsobuje potom rozdiel v, v ekonomickom raste medzi rôznymi krajinami. Potom má to vplyv aj na malé a stredné podniky, ktoré musia e, si podečiavať od e, bank. A v niektorých krajinách, napríklad v Grécku, sú úvery o 6 drahšie než v Nemecku. A to všetko spôsobuje potom nerovnováhy a napätia na vnútornom trhu a to je práve preto, že sme nemali bankovú úniu. E, to je veľká nerovnováha, ktorá veľmi tvrdo zasiahla Grécko, ale aj iné krajiny. A boj e, transferu kapitálu z jednej krajiny do druhej nemusí byť len kvôli úrokovým sadzbám, ale možno aj kvôli určitému výhľadu väčšej stability niekde inde. A preto potrebujeme tretí pilier, preto potrebujeme ten systém e, ochrany vkladov e, tak aby sme prekonali tieto veľké nerovnosti, ale naďalej zotrváva tá veľká otázka, alebo ten veľký otáznik, ktorý tu vysí ešte už len niekoľko dní pred parlamentnými voľbami do Európskeho parlamentu. To je ten nový návrh pre bankovú úniu a naozaj my e, vlastne chceme robiť niečo pre občanov, ktorí sú nezamestnaní, A je tu dôležité pre nich, že tu máme teda ten spoločný e, mechanizmus toto všetko sú um, podmienky, ak chceme mať e, e, silnejšiu, zdravšiu a hospodársky alebo konkurenčnejšiu e, európsku ekonomiku a keď chceme mať úrokové sadzby, ktoré naozaj sú konkurencie schopné, a to sú otázky, na ktoré musíme zodpovedať, keď chceme mať jasno v tom, ako chceme zabezpečiť eh, ekonomický rast a ako zabezpečiť eh, zamestnanosť. Eh, a to nejde iba o bankárov a tie rôzne kasinové ekonomiky a podobne. Tu hovoríme o niečom, čo je skutočné, čo sa týka skutočnej ekonomiky, a tu banky musia pomôcť. Tu najviac e, toto všetko najviac bolelo. A najviac to bolelo tých, ktorí prišli o svoju prácu, ktorí boli, e, sa dostali na hranicu chudoby alebo dokonca e, stali chudobnými. Tí musia najviac mať z tohto prost mať pocítiť najviac ten prospech e, toho, čo tu prijímame, ale určite ešte nie sme e, ešte na konci cesty, ešte treba prijať e, množstvo otázok, treba zlepšiť transparentnosť, treba povedať pravdu, pokiaľ ide o ciele bankovej únie. Aké, o aké ciele nám ide, čo týmto chceme dosiahnuť, preto e, musíme byť schopní oddeliť e, investičné vklady od drobných vkladateľov a musíme zlepšiť eh, systémy požičiavania peniazy a tie dohľadné systémy spolu s novým dohľadným systémom musia byť také, aby pomáhali eh, investíciám a pretože investície v podstate súvisia vysoko s nezamestnanosťou, eh, pretože myšlienka, ktorá za týmto všetkom stojí, že že finančný sektor sa díval skôr len na krátkodobé rýchle zisky takýmto kasinovým prístupom. My teraz e, musíme toto všetko zmeniť pretože sa ukázalo, že takýto prístup, e, túžba po rýchlom e, zisku nemá žiadnu perspektívu do budúcnosti. Máme tu 130 bank, ktoré sme preskúmali v rámci záťažových testov, skúmali sme kvality kapitálov a oddelili sme teda otázky problémov bank od problémov verejného dlhu pretože to nie je možné riešiť len oddelenie od seba, čiže potrebujeme mať dobrý bankový systém na európskej úrovni, ktorý bude zdravým systémom, ktorý bude dostatočne robustný, kde e, dlhopisy štátne budú môcť e, byť na trhu, sa zdravo predávať a budeme mať zdravé portfólio a to všetko potom bude podporovať tú skutočnú ekonomiku. Takýmto spôsobom sa môžeme len dostať eh, z toho začarovaného kruhu do kruhu eh, zdravého. To je pre nás potrebné, tu nám musia pomôcť aj banky a my musíme poslať tento odkaz občanom, občanom ktorí majú naozaj problém s eh, prakticky chleba s maslom každý deň že tu bude bankový svet, ktorý bude bližší k ľuďom a riešiť ich každodenné starosti. Ďakujem. Grazie, minister. Ďakujem pekne, pán minister. A teraz slovo má pán Hakmar, dva minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem vám, pán komisár. Ďakujem pekne Pán minister Venezuela z mene greckého predsedníctva takisto ďakujeme predchádzajúcemu litovskému predsedníctvu, ktoré umožnilo politickú dohodu medzi parlamentom a radou. To znamená, že sme na konci veľmi intenzívnej legislatívnej práce, založili sme základy budúcnosti európskeho bankovníctva a príslušnej európskej legislatívy Snažili sme sa nájsť tú správnu rovnováhu medzi verejnými e, financiami a úlohou zaistení budúcnosti hospodárstva. Teraz sa dostávame do nového obdobia a treba zabezpečiť, aby stabilita prispela k vytváraniu pracovných miest, k novým investíciám, ktoré sú potrebné Vytvárame teraz základ bankového sektora, ktoré bude e, stabilnejší vďaka postupu bail-in, ktoré sme už spomenuli. Snažili sme e, zabudovať e, väčšiu stabilitu do systému v čase budúcej krízy. Takisto potrebujeme zabezpečiť spoločnú e, legislatívu, ktorá nám umožňuje zhostiť sa svoje zodpovednosti aj na vnútroštátnej úrovni. Treba zväčšiť dôveryhodnosť, e, prilakať e, investícií do sektorov, kde potrebujeme najväčší rast. Zrejme nik sa nedomnevá, že štát alebo daňový poplatník zachráni bankovníctvo ak investujete do bank, musíte znašať rovnaké rizika ako aj v ostatných oblastiach podnikania. A nemal by eh, len eh, verejný sektor zaisťovať stabilitu systému Urobili sme krok, ktorý nám umožní ďalšie napredovania. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste sa dnes ráno viedrili. Myslím si, že máme e, teraz širšiu podporu pre e, tieto opatrenia a treba zistiť správnu realizáciu e, a nové pracovné miesta, investície a hospodársky rast. Vytvorili sme základy a som rád, že som súčasťou toho. Ďakujem pekne, pán Hökman. A teraz dve minúty, pán Simon. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, vážený pán minister, ctení kolegovia, kolegyne, tieňoví spravodajcovia, tieňové spravodajkyne, kolegovia a kolegyne. Je pre mňa veľkou cťou dnes po piatich rokoch završiť diskusiu o bankovej únii. Už na začiatku tejto diskusie som predstavil stanovisko a pozíciu mojej politickej skupiny a nebudem sa preto opakovať, ale na záver tejto diskusie by som chcel vyslať jasný signál smerom von z Európskeho parlamentu našim občanom, pretože nám sa podarilo e, vybudovať niečo, čo bude fungovať aj po konci tohto obdobia navzdory všetkým týchto, navzdory všetkým kritickým hlasom, ktorý neverili v našu schopnosť vyriešiť situáciu, ktorí vôbec neverili v to, že by sme mohli niečo v tejto oblasti podniknúť, tak vlastne dnešným dňom, završením tejto bankovej únie, danovým poplatníkom, vlastne ako som už povedal, odstavíme z toho prvého strelného radu a dáme ich až za banky. Aj štáty budú bezpečnejšie, z oči voči krízam. Ale treba povedať, že urobili sme všetko preto, aby krízy ako také prebiehali kontrolovanejšie, aby sa objavovali zriedkavejšie ako doteraz. My sme teda našu úlohu splnili. Áno, práce je pred nami ešte veľa, pre ďalší parlament, pre ďalšie generácie, pre kolegov eh, v budúcom parlamente, pre kolegov v komisii, ale myslím, že pre dnešný deň je najjasnejším signálom pre občanov Európy práve tento signál, pretože my sme opätovne dokázali, že v tých najväčších krízach dokážeme posilnene a jasne sa zomknúť A treba povedať, že aj také krízy ako finančná kríza vlastne posilnili Európsku úniu v tomto zmysle, pretože my tu zakladáme ten prvý stavebný kamen tohto projektu, ktorý ako taký má priniesť Európskej únii väčšiu bezpečnosť. Je to väčšia bezpečnosť práve pre občanov a občianky Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Simon. A Týmto končíme túto spoločnú rozprávu k tomuto bodu a dnes o 12. sa bude o tomto programe hlasovať. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Ide tu o spoločnú rozpravu, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov, bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov. Máme tu tri správy. Máme tu správu pani Šaldemóze, máme tu